Okay, friends, welcome back. Vážení priatelia, vítajte naspäť v Bruseli. Dovolte mi začať tým, že schválime program dnešného rokovania. Pevne verím, že ho vieme schváliť bez akýchkoľvek úprav. Ak áno, tak potom môžeme prejsť na bod 2 na programe nášho rokovania, oznámenia predsedajúcej, tlmočenie, na dnešnom stretnutí vo všetkých jazykoch s výnimkou maltštiny, bulharčiny a chorváčtiny. Bulharčina ale e, bude k dispozícii v stredu popoludní za prítomnosti bulharského ministra. Skupine návštevníkov, preto je to skupina 21 študentov prekladu z DG Trad v Luxemburgu a oni sa zúčastnia nášho rokovania v stredu schválenie zápisnice zo schôdze z 27. až 28. novembra. Zdá sa, že nemáme žiadne námietky k tomuto bodu. Tým môžeme prejsť až na bod číslo 4 na programe rokovania a síce správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. Dostali sme správu na výbore k smernici o umiestňovaní pracovníkov k tomuto sme nedostali nič nové k dnešnému dňu, ale ako určite viete, čaká nás dnes večer stretnutie, kde bude prebiehať trialóg o tejto smernici aj so zástupcami ďalších inštitúcií a to už bude vlastne 5. kolo trialógu k tejto smernici o vysielaní pracovníkov. Dostali sme sa teraz k bodu 5 na programe nášho rokovania. Tým je téma ochrany pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci. A je to už druhá verzia tohto dokumentu. Dostávame sa teraz k tej dôležitej časti dnešného rokovania – Dávam teda slovo spravodajcovi, pánovi Rolánovi. Nech sa páči, máte slovo. Merci, prezident. Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, ide o druhu snahu prepracovať túto smernicu o ochranu pred karcinogénmi a mutagénmi. Chcem sa vám všetkým poďakovať za jednotlivé pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Trošku menej ako 120 ich polo všetky veľmi kvalitné. Návrh komisie je podľa mňa zaujímavý. A už som to síce povedal, ale chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby komisárka Tyson naozaj s touto iniciatívou prišla, s tou iniciatívou e, naozaj zlepšiť ochranu e, pracovníkov pred karcinogénmi a mutagénmi, pretože už 10 rokov to nebolo novelizované. Je to dôležité. Hovorím e, o istej dynamike. E, to si každopádne želám. Pokračujeme v tej začatej práci. E, teraz sme pri druhej verzii. Črta sa už tretia a naozaj ide o takú neustálu snahu zrevidovať túto smernicu. A už som to povedal, keď sme hovorili o prvej verzii. Ja sa chcem opierať o vedeckú prácu, ale hlavne aj o e, zástupcov tripartity odborov zamestnávateľov, pretože oni naozaj poznajú realitu v teréne, tak zdravotnú, ako aj e, ohľadne možností podnikov v jednotlivých odvetviach. Toho vedia najviac. A tak ako pri prvej e, verzii treba sklbiť e, vysoké ambície v oblasti ochrany zamestnancov, ale e, sklbiť ho teda s pragmatizmom a realizovateľnosťou v samotných podnikoch, mať teda legislatívu, ktorá by sa dala uplatňovať <clears throat> a aj taká, ktorá sa bude naozaj uplatňovať v praxi. Z tých jednotlivých pozmenujúcich, doplňujúcich návorov, návrhov, okrem toho, že sú kvalitné, to som už povedal, e, to v podstate e, ide e, rovnakým smerom. Myslím, že to bude pre mňa dobrý základ. Niektorí by samozrejme chceli ísť ešte ďalej, byť presnejší, iní naopak menej, ale myslím, že sa predsa len ľahko budeme vedieť dohodnúť na kompromisoch. E, bod, o ktorom sa najviac bude e, určite diskutovať, je otázka e, výfukových plynov z dieselových motorov. Vyplýva to z väčšiny pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Všetci sa zhodnú na tom, že je to veľmi dôležitá otázka. Mm, samozrejme sú tam aj isté rozdiely v tej vízii, um, ako sa zhostiť tejto otázky. Niektorí by chceli isté uh, hraničné hodnoty veľmi prísne a iní si myslia, že by bolo dobre ešte e, posunúť e, výskum ďalej, aby sme čo najskôr mali práve takéto záväzné limity. Niektorí chcú vychádzať z merania elementárneho uhlíka. Niektorí navrhujú trošku zložitejšie meranie. Myslím, že toto bude jablko sváru v úvodzovkách. Ale úmysly všetkých, e, odhľadnúť od rozdielov, sa uberajú predsa len e, jedným smerom, podľa mňa. A to, čo je podľa mňa ešte dôležité, preto som hovoril o tom eláne, o tej dynamike, teda e, pre mňa je dôležité, aby sme mali na pamäti, na pamäti tú kontinuitu, aby sme mysleli nie len na túto druhú verziu, ale už aj tú nadchádzajúcu treťu. Takže nemali by sme si toho nabrať priveľa tentokrát. Nie preto, že by sme mali byť menej ambiciózni, ale aby ten proces nezastal, aby pokračoval. To je veľmi dôležité. Veľa toho ešte e, bude na stole aj v budúcnosti. Zajtra teda budete mať e, niekoľko návrhov pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov Uh, už o nich môžeme tento týždeň začať hovoriť. Chcem napredovať čo najrýchlejšie, práve preto, že sa črtá tá tretia verzia a naozaj ten elán netreba zlomiť. A ešte posledná vec. Úvodom som presvedčený, že sme s Maritou vynikajúco pracovali s výsledkami tak čo sa týka e, parlamentnej práce, ako aj trialógov. Myslím, že sa opäť stretneme za rokovacím stolom a dúfam, že opäť bude e, panovať ten pozitívny pracovný duch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rolán prvom rade vám chcem poďakovať za vašu prácu pri príprave návrhu správy. Je určite veľmi dobrým východiskom pre naše diskusie a rovnako chcem poďakovať aj komisii za ich návrhy. Budeme teraz ďalej pracovať na všetkých týchto návrhoch spoločne. Ako môžete vidieť už aj z mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila ako tieňová spravodajkyňa, podporujeme návrh pána Rolána, najmä čo sa týka poliaromatických eh, uhlovodíkov, ak to správne chápem, to je niečo, čo podporuje aj rada a to je naozaj veľmi dobrý základ preto, aby sme túto smernicu spoločne zlepšili. Vo všeobecnosti som presvedčená, že musíme rešpektovať ten proces, ktorý komisia využíva. Jedine, že by sme mali dobrý dôvod tak nerobiť prvom rade sa treba pozrieť vlastne na vedecké výsledky cez výbor z a potom sa na to musia pozrieť aj sociálni partnery na tie limitné hodnoty. To nám dá silný základ pre naše návrhy a takto sme pracovali aj doposiaľ. Zároveň samozrejme všetky návrhy majú aj svoj politický rozmer. A to znamená, že potrebujeme sa pýtať na to, aké sú priority aj z dohobky. E, keď e, hovorím o svojich skúsenostiach, o tom, aké signály nám vysielajú buď z vedeckej komunity alebo strany sociálnych partnerov, tak je to buď snaha mať prísnejšie alebo štedrejšie limity. A ak oni hovoria o nových látkach, tak ich vždy musíme počúvať. V každom prípade z diskusí s nimi musíme čerpať pri tvorbe našich rozhodnutí. A práve takto vnímam aj ja že tak pracoval pán Rolán a tak som pracovala podobne aj ja pri príprave tejto veľmi dôležitej správy. No a to je práve aj dôvod, prečo podporujem to, aby sme tam dali limitné hodnoty na výpary z dízlových motorov a výfukové plyny, rovnako ako aj elementárny uhlík ako marker a takisto ako aj NO2 ako ďalší plyn, ktorý mapoval najmä nové motory. A to na základe výskumu, ktorý e, robili nordické expertné skupiny. Vyplýva to vlastne aj z dokumentácie, ktorú máme ohľadom zdravotných rizik e, pri vystavení chemikáliám a takisto k tomu dospel aj e, holandský výbor pre ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Boli tu ďalej aj informácie práce z koelu ohľadom výfukových plynov z dýzlových motorov naftových motorov a chápem, že ich práca je už skončená a budeme čakať na to, kedy bude aj zverejnená. Ale samozrejme už od roku 2012 Svetová organizácia spracovateľov ropy bola veľmi jednoznačná v tom, že vyfúkové plyny z naftových motorov vlastne sú, ne, sú nebezpečné alebo respektíve rizikové. Máme 3 milióny pracujúcich v Európe, ktoré sú im e, vystavené. Máme aj mnoho členských štátov, ktoré už majú limitné hodnoty a to je práve dôvod, prečo silne podporujem pána Rolana v jeho návrhu, tak aby sme sa naozaj posunuli vpred a aby sme chránili pracujúcich nazdávam sa, že teraz je aj reálny čas alebo reálna príležitosť niečo takéto spraviť. Na druhej strane Ehm, tým môžem ukončiť svoje vystúpenie. Teraz vystúpi pani McIntyre, ktorá zastupuje ako tieňová spravodajkynia EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Rovnako vám chcem poďakovať ako je pánovi Rolánovi, nášmu spravodajcovi. Toto je taká snaha kontinuálneho procesu a určite sa v tom budeme neustále zlepšovať, priebežne ako sa budeme postupne dostávať cez tento proces. Myslím si, že tie limity, ktoré sú vytýčené v návrhu komisie, sú výsledkom mnohých rokov detailnej práce pri posudzovaní, analyzovaní a rôznych kontrolách. Ako sme už aj hovorili, ako ste povedali aj sama, je tu etablovaný prísny proces pre vytýčovanie limitov, ktorý samozrejme, podľa môjho názoru, všetci podporujeme. Tieto limity majú zabezpečiť, že budú vychádzať z faktov, že budeme mať proporcionálny pohľad na tieto limity. Limity by mali byť merateľné a dosiahnutelné. No a zároveň som presvedčená, že konať tak, aby sme znižovali počty úmrtí, ako aj ochorení z dôvodu vystavenia alebo expozície voči karcinogénnym látkam, to je niečo, čo je mimoriadne dôležité. Rovnako som presvedčená, že by sme mali aj e, oceniť úlohu dobrej praxe, keď ju identifikujeme. Napríklad je to e, dohoda sociálneho dialógu a sieťovej dohody z NECE, e, ktorá hovorí aj takisto o implementovaní záverov smernice o karcinogénoch a mutagénoch a preto som predložila pozmenujúce návrhy 43 a 119 je samozrejme dôležité, aby tie politiky boli zavádzané tak, že všetky typy expozície eh, budú eh, kontrolované na tak nízkych úrovniach, ako je prakticky možné. Takže úrovne vystavenia, tie limitné hodnoty mali byť vytýčené na takých hodnotiach, ktoré nám umožnia kontrolovať a riadiť tieto rizika, najmä čo sa týka vystavenia nebezpečným látkam. A našim konečným cieľom by malo byť vždy dosiahnuť tie najnižšie možné eh, limity nižšie než tie, ktoré vytyčuje legislatíva. Takže členské štáty by mali aktívne investovať do vedy, mali by povzbudzovať firmy a podniky, tak aby sa neustále snažili dosiahnuť tie najnižšie možné úrovne. Samozrejme, zároveň som presvedčená aj o tom, že by sme nemali e, jednostranne vytyčovať limity, ktoré budú tak nízke, že nedokážeme ich e, účinne presadzovať. A práve z toho dôvodu by som rada počiarkla pozmenujúci návrh číslo 28 a 42. A rovnako som a rovnako aj podporujem pozmeňujúce návrhy 27, 30, 34 a 41. A podľa mňa akýkoľvek nový návrh, ktorý by mal meniť tieto limitné hodnoty, musia byť predmetom rovnako prísneho procesu posudzovania, ktorý vedol aj k vytýčeniu týchto limitov. A rovnako akýkoľvek proces doplňania ďalších látok do zoznamu by mal byť vystavený rovnakému procesu. Takže z tohoto dôvodu má moja skupina obavy e, s návrhom pána spravodajcu a takisto aj s počtom pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, tak aby sme zaviedli aj limitné hodnoty pre e, profesné alebo pracovné vystavenie týmto chemickým látkam. Tých pozmeňujúcich návrhov je veľa. Je to 8, 20, 21, 51, 52, 55, 93, 114, 115 a 116. Čiže je to celá taká skupina návrhov, ktoré v tomto smere idú. Ako veľmi dobre vieme, komisia sa rozhodla, že pozdrží zahrňanie DEE e v tejto fáze prípravy legislatívy z praktických a jednoznačných dôvodov, ktoré vytičuje v sekcii 4.1.3 dopadovej štúdie, ktorá mapuje potenciálne dopady návrhu komisie. Domnievam sa teda, že budeme musieť veľmi podrobne a opatrne rozmýšľať o presadzovaní pozmeňujúcich návrhov, ktoré by prešli už v tomto kole alebo v tejto fáze rokovaní. E, nad rámec tohoto všetkého, tak Skohel tiež dospel k záveru, že vytýčenie akéhosi e, zdravotného prahu pri expozícii pracujúcich voči DE je momentálne nemožné. Na druhej strane sa nám možno podarí nájsť nejaké reálne riešenie. Môže stať za to, aby sme zvážili aj zaradenie e, tejto, tohoto bodu do požiadavky parlamentu, tak aby komisia vykonala ďalšiu výskumnú prácu v tomto smere, veľmi podobne ako sme to robili pri e, toxínoch, ktoré ohrozujú reprodukčné správanie. K tomu by sme sa mohli vrátiť, takže môj pozmeňujúci návrh 53 by sa uberal práve týmto smerom a rovnako podporujem aj ďalšie pozmeňujúce návrhy 50, 84 a 86. Ďalšie kontroverzné témy podľa môjho názoru je otázka policyklických aromatických uhlovodíkov, ktoré aspoň ako viem, Eh, roz, rozmýšľal sa nad tým, že by sme rozšírili eh, rozsah tohoto CMD a že by sme tam vytýčili limitné hodnoty eh, pre PAH. hoci si uvedomujeme, že tu sú isté problémy a obavy ohľadom dopadu na zdravie pracujúcich, myslím si, že ďalší jazyk vyžaduje to, aby sme určili a vytýčili jasný rámec pre ich inklúziu, pre ich zaradenie. A práve v tomto smere by som podporila aj pozmeňujúci návrh 9, 59 a 87, ktoré volajú, aby komisie, volajú potom, aby komisia vykonala ďalšiu prácu v tejto oblasti. V rámci našej pracovnej skupiny sme presvedčení, že Proporcionalita a udržateľnosť sú kľúčové preto, aby sme sa dostali k úrovniam, ktoré sú nielen účinné, ale aj dosiahnutelné. Dovolte mi ešte raz poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu a veľmi rada budem o ďalších detailoch hovoriť pri najbližšom stretnutí dnešných spravodajcov budúci týždeň. Ďakujem pekne, pani McIntyre. Teraz má slovo pán Kaldešambo. Máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja chcem zablahoželať spravodajcovi. Odviedol vynikajúcu prácu, aj platformu e, vytvoril, vďaka ktorej sa ľahšie dopracujeme k dohode. Platí to všeobecne o Klodovi e, Rolánovi, ale naozaj tentokrát to obzvlášť bolo úspešné, čiže ďakujem, že ste uľahčili našu prácu. Prejdem ale do španielčiny, aby som stručne uviedol niekoľko bodov, e, ktoré sú za pozmeňujúcimi doplňujúci návrhmi ALDE. V prvom rade by sme radi počiarkli dôležitosť, ktorú táto téma má predovšetkým pre zdravie pracujúcich. A síce tie limity, ktoré vytyčujeme, o ktorých budeme rozhodovať, tak tieto limity to nie sú len nejaké environmentálne limity. A, že hovoríme o nejakom všeobecnom zdraví spoločnosti, ale je to o zdraví pracovníkov a sú to limity pri vystavení eh, chemickým látkam, ktorým sú vystavení na mieste svojho pracoviska Inými slovami, to sú limity, ktoré veľmi úzko súvisia aj s časom alebo dĺžkou vystavenia voči takýmto plynom. Ale samozrejme, tento rozmer je oveľa dôležitejší než len environmentálny, lebo samozrejme hovoríme o zdraví. A to, čo chceme dosiahnuť, je, aby sme e, to nepredlžovali, aby sme ne, neprehnali túto snahu nejakým, nejakou nadmernou snaživosťou alebo nejakou nadmernou ambicioznosťou. Ide o to, aby sme vlastne sa pripravovali aj na tretiu etapu v rámci kontinuálneho zlepšovania. Druhým bodom e, sú hodnotenia dopadov, ktoré musia byť veľmi prísne, veľmi dôsledné. Vždy, keď hovoríme o akýchkoľvek nových legislatívnych zmenách, pretože zmeny v legislatíve ktoré súvisia či už s technickými aspektami alebo limitmi pri vystavení, spôsobujú to, že dochádza k veľkému narúšeniu pri modernizácii alebo orientácii, technologickej orientácii firiem. Je to samozrejme nevyhnutné, pretože zdravie je prioritné, ale je dôležité zároveň, aby, ehm, aby sme rozumným spôsobom upravovali tieto, tieto, tieto podmienky a to ma vedie k tretiemu bodu a síce, aby sme neustále mali na pamäti to, že keď hovoríme o tejto veľkej európskej e, základni, a to sú malé a stredné podniky, tie sú tým jadrom európskej ekonomiky a tieto majú stále viac a viac problémov pri tom, ako majú reagovať na zmeny, ktoré sa od nich vyžadujú. Takže v tomto smere treba od nich žerať niečo, rozumné ciele alebo rozumné zmeny, lebo vieme, že miera nezamestnanosti alebo potenciálne straty pracovných miest majú zásadné dopady tiež na život pracujúcich. Takže e, to znamená, že musíme e, aj tento aspekt e, práve brať na ohľad, alebo do ohľadu, do, do úvahy, keď zvažujeme tie ostatné aspekty tejto legislatívy. Um, ako sme už hovorili, musí, musíme mať k dispozícii pevné vedecké dáta, jednoznačne nespochybniteľné a nemôžu byť nejaké, nejakým spôsobom kontroverzné aby bolo jednoznačne jasné, aké sú naše úmysly, aby nikto nemohol povedať, že tie dôvody, ktoré nás tomuto viedli, neboli zrovna vedecké. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme jasne vytýčili alebo pod, podopreli naše návrhy, alebo teda naše e, legislatívne návrhy konkrétnymi vedeckými faktami po mnohých rokoch výskumov. A teraz sa dostávame k špecifickému problému nafty. E, nechce sa mi veriť, že toto by bol jediný problém, ktorý by nám zabránil nájsť nejaké riešenie. Ale na druhej strane nemôžeme zabúdať na to, že až pri nastavení dvoch sociálnych partnerov e, nedochádza k dohode ohľadom toho, či to je e, model nových dízlových motorov, starých naftových motorov, ale teraz nie ide len o vedecké hodnotenie, ale ide o ten celkový záujem zachovať nejakú mieru výroby a aj nejakú mieru zamestnanosti. To je samozrejme tiež pochopiteľné, ale čo sa týka naftových motorov, tak tam naozaj by stálo za to, aby sme mali adekvátnu vedeckú, nespochybniteľnú e, základňu dát, ktorá by nebola nejako spochybniteľná, nebola by kontroverzná. A práve v tomto smere e, vidíme nejaký potenciál pre dohodu, aby sme v podstate urobili nejakú záväznú výzvu pre komisiu, aby dokončila svoju dopadovú analýzu, aby dokončila všetky výskumy, ktoré vedie, čo najrychlejšie a v rámci najvyššej priority. Pretože ak dos, dospejeme k nejakému jasnému vedeckému základu, tak je o to, či to stihneme v rámci tejto druhej verzie, alebo či sa to presunie až do ďalšej generácie tejto legislatívy. Takže Myslím si, že toto je téma diskusie, ktorú Alda nebude zneužívať. Nechceme z toho robiť prekážku schválenia smernice, ale je dôležité, aby sme to e, riešili inteligentne na základe vedeckých faktov, nie emocionálne. A, a samozrejme, aby sme na pr- prvé miesto kladli zdravie pracujúcich. Ale samozrejme, na to musíme mať aj jasné vedecké dôkazy. Takže ešte raz chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a Verím, že toto nebude konfliktná téma. Minimálne pre ALDE tak nebude. Thank you, Mr. Uh, next speaker. Ďakujem pekne. Za GNGL. Patrick Le Jarik, neviem, nevidím ho tu. Niekto ho zastupuje? Ak nie, tak teraz Karim Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Karima sa ospravedlňuje predseda e, dopravnému výboru v tejto chvíli, takže v jej e, mene niekoľko špecifických, e, nešpecifických, ale všeobecných pripomienok. Vystavenie zamestnancov, hlavne tehotných žien, e, reprotoxickým látkam, karcinogenom a mutagenom, To e, možno, že treba vidieť e, odlišne od zvyšku obyvateľstva. Mali by to byť záväzné limity v súlade s najaktuálnejšími poznatkami, pravidelne e, prehodnocované a určite by to nemalo byť to, čo platí ako najnižšia hodnota v jednej z členských krajín. Nemal by tu byť nejaký zdravotný dumping a samozrejme malo by to byť realizovateľné, takže ak už niečo funguje v nejakej krajine, tak by to malo byť možné uplatniť v celej EÚ a nás teší aj to, že aj e, dízlový Diesel e, sa považuje za konsenzuálnu tému. Sme ochotní hovoriť o najlepšej hraničnej hodnote, ktorá by sa dala uplatňovať. To by bol prvý krok, keďže e, vieme, že cieľom je úplne e, vlastne sa zbaviť dízlu čo najskôr tak ako to povedal Medzinárodný inštitút pre výskum v oblasti rakoviny. A to isté bolo pri glyfozáte. Tam sa nakoniec e, dohodlo na 5 rokoch. Ono, že by to naznačovalo, ako by sme mohli pracovať v prípade dízlu a sme radi, že aj ostatné látky by tam chceli niektoré skupiny doplniť. Tešíme sa e, na nadchádzajúcu diskusiu a aj konkrétne o hraničných hodnotách tie reprotoxické látky. EU podľa nás ani zďaleka nerobí dosť na ochranu svojich pracovníkov, zamestnancov. <clears throat> Čiže meškáme trošku za komisiou. Napríklad ženy, ktoré e, pracujú s istými chemickými látkami, tak v Holandsku napríklad prebieha súdny spor s firmou e, Dupont preto by sme možno, že chceli počuť viac od komisie, či by uh, možno, že mohli aj niečo navrhnúť. Zopakujem teda, že sa tešíme na konštruktívnu diskusiu, ktorá prichádza vhod. Je to mimoriadne dôležitá otázka, tak aby EÚ naozaj ochraňovala svojich pracovníkov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Nevidím tu zástupkyňu EFDD chce niekto vystúpiť v jej mene? Zdá sa, že nie, takže za ENF ani Joel nevidím. Zastupuje ju niekto, alebo chce vystúpiť v mene ENF? Zdá sa, že tiež nie. E, padlo niekoľko otázok určených priamo komisii a preto by som možno sa obrátila na komisiu. Stefan Olson za generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený prítomný, stručne väčšina už odznela. Naozaj myslím, že e, všetci dobre poznáme proces. Nemusím to teda opakovať. Teší nás návrh správy, je veľmi dobre vypracovaný, mm, nadvezuje na vynikajúcu prácu pri CMD1. Ale niekoľko bodov predsa len trošku rozviniem. Mnohí ste sa odvolali na súčasný proces. Pán spravodajca to veľmi dobre vysvetlil. Chcem vás uistiť, že je to niečo, čo už je rozbehnuté. Pracuje sa na návrhu ďalších látok. Najskôr to musí prejsť výborom, aby bolo hodnotenie pledu, pardon, vplyvu koncom februára, takže by to malo byť e, známe do Veľkej noci. A ako viete, konzultovali sme aj sociálnych partnerov v súlade s článkami 154 a 155 zmluvy, čo sa týka budúcich e, látok. Takže napredujeme a pracujeme na nadchádzajúcich zmenách. To už by bolo CMD 4. <clears throat> Takže v žiadnom prípade ten proces e, nemá zastať. A ako povedal pán spravodajca, je to zložitá práca Treba dať priestor aj e, vedeckému výboru a poradnému výboru a potom do hry vstupuje aj niekoľko ďalších aspektov, čiže ide o to nájsť istú rovnováhu a pokračovať v tom. Iba chcem povedať, že nevšetky všetky látky môžeme riešiť naraz. ale jeden pozmenujúci, doplňujúci návrh bude už koncom marca, začiatkom apríla v rámci nového návrhu. Ako ste vysvetlili, pani predsedajúca, tie následné opatrenia, najskôr e, vyjadrenie vedeckého výboru a po, e, potom si overíme e, to u sociálnych partnerov. Od toho sa nejako neodkláňame, ale vy tu diskutujete skôr na politickej úrovni to rešpektuje aj komisia, ale sme ochotní vám pomôcť aj v budúcnosti vo vašich rokovaniach s radou, ako možno, že zvládnuť tento politický proces, ktorý bol veľmi úspešný pri CMD1. Reprotoxické látky a výsledok CMD1 štúdia beží podľa plánov a e, náležite aj zareagujeme, tak ako to bolo v návrhoch pozmenujúcich, doplňujúcich CMD1 a e, bude hodnotenie v plánovanom čase. A ešte NEPSI. A prečo si ceníme pozmenujúce, doplňujúce návrhy tieňových spravodajcov? Je jeden návrh, ktorý hovorí o stranách dohody NEPSI, teda, že, sú, že je pre nich výnimka z, v istých častiach e, smernice, ale neviem si to predstaviť správneho hľadiska, ako by to fungovalo. Na to by nestačil pozmenujúci, doplňujúci návrh, takže je dobre to mať na pamäti. Ale to, na čom sa dohodla tripartita možno, že to treba dať viac do popredia. To sa nám páči ako návrh, pretože tú dohodu podporujeme a e, najdôležitejšie je takže tak uplatňovanie tejto smernice a na to potrebujeme tak podniky, ako aj zamestnancov musia pracovať ruka v ruke. Preto sú dôležité tie dohody NEPSy. Takže, ako som už povedal, neviem, či by niečo iné bolo správneho hľadiska možné a musíme byť veľmi obozretní mm, so všetkými definíciami. Ak by sme spomínali nejaké e, lieky, musíme vedieť o, presne o, o čo ide. Pretože akákoľvek definícia zo smernice znamená automatické nahradenie v prípade zamestnanca, takže preto sú dôležité tie vedecké poznatky a musí to byť úplne jasné. Pozor teda na zavádzanie nových pojmov, musíme ich mať jasne zadefinované. Čiže automatické nahradenie bez vyhodnotenia, ak je to technicky možné, napríklad aj e, v nemocničnej, e, pri nemocničnej starostlivosti. A čo sa týka dízla, myslím, že to bolo jasné. My sme na komisii nerozhodli, že je, teda sme sa zhodli, že nie je dostatočná právna istota. Sociálni partnery sa dohodli, my sme sa tým riadili, preto sme to nenavrhli, ale Uvidíme, ako dopadne diskusia tu aj na rade a budeme e, nápomocní a som samozrejme k dispozícii pre ďalšie otázky. Ďakujem. Thank you for that, uh, e, Mr. Lang. E, pán spravodajca. Myslím, že naozaj nechceme všetko naraz. Ide o to, aby sme si všetci uvedomili, čo je v hre, čo je zásadné pre zdravie e, tak zamestnancov, ako aj podniky. Podnikov. Tú harmonizáciu si žiadame, tak aby nedošlo k pokriveniu hospodárskej súťaže na základe zdravia. To je asi to úplne najhoršie, čo by sa mohlo stať. Už sa to spomenulo pri CMD1. Treba pamätať na malé a stredné podniky nie preto, že by si ich zamestnanci nevyžadovali alebo nezaslúžili rovnakú ochranu, ale treba mm, pamätať na tie osobitosti malých a stredných podnikov, hlavne čo sa týka ich e, schopnosti prispôsobiť sa. <clears throat> Čo sa týka dízla, určite tú diskusiu tu neuzavrieme, ale hovoriť o tom musíme. Ale už niečo spravené bolo, aj v legislatívnej oblasti, myslím na Nemecko, aj Rakúsko, aj Holandsko. Všetci si uvedomujú, že výfukové plyny z dizlových motorov sú nebezpečné a preto si myslím, že sa nám podarí posunúť ďalej. A ešte jedna posledná vec. Hovorili ste o dohode NEPSI aj pani McIntyre o tom hovorila. To poukazuje na to, aké dôležité iniciatívy môžu mm, podstúpiť e, podniky. Myslím, že NEPSI je vynikajúcim príkladom, pretože je to aj príklad e, sociálnej zodpovednosti dokonca konajú ešte predtým, ako sa zmenila legislatíva, ale súhlasím s komisiou. Takéto dohody nikdy nemôžu nahradiť uplatňovanie platnej legislatívy. Môžu e, nakopnúť z legislatívne zmeny možno, že spôsobia e, zlepšenia v jednotlivých odvetviach, ale určite nemôžu nahradiť uplatňovanie platnej legislatívy. Tak či tak, som netrpezlivý, chcem už, aby sme sa do toho pustili, tak ako pri CMD1. Máme tu skúsenosť už z toho prvého kola, tak povediac, Dúfam, že túto skúsenosť plne využijeme a budeme pracovať ešte účinnejšie na kompromisoch, aby sme pracovali čo najrychlejšie aj v rámci trialogov a prešli potom na CMD 3 aj 4. Ďakujem pán Rola. Ďakujem aj ostatným, ktorí sa zapojili do tejto rozpravy. Mm, myslím, že to bolo veľmi jasné Nede iba o to zachrániť životy, ale ide o to aj niečo na európskej úrovni skutočne dosiahnuť. My teraz máme príležitosť rozhodnúť. A tak ako to povedal pán Ulson, ide o to stihnúť to do začiatku roku 2019 Potom by sme mohli aj voličom, Európanom dokázať, že sme politickou silou, ktorá rozhoduje v záujme obyčajných ľudí. Myslím, že by to bolo veľmi dobré po tak intenzívnej diskusii. 21. a 22. februára sa bude hlasovať na výbore pre zamestnanosť. Dobre, končíme s týmto bodom. Prechádzame na bod 6 návrh odporúčanie Rady ohľadne Európskeho rámca pre kvalitné a, a účinné učňovstvo. Slovo dávam sama sebe, ale moment. Ako viete, 5. oktobra komisia vydala, zverejnila návrh, pokiaľ ide odporúčania rady ohľadne európskeho, e, európskeho kvalitného učňovstva, učňovskej prípravy a to vlastne bolo pokračovanie tej novej agendy zručnosti z roku 2016 a ciele sú, aby sa zabezpečil koherentný rámec pre, prípravnú, pre prípravu učňovskú na základe spoločnej dohody ohľadne toho, čo teda definuje kvalitu a efektívnosť a tie odporúčania teda odporúčajú aj kritériá, ktoré sa týkajú vzdelávania a pracovných podmienok a týka sa to výsledkov vzdelávania pedagogickej podpory, práce, e, pracovných komponentov, zamestnanosti a takisto aj kompenzácie, pokiaľ ide o sociálnu, och, e, sociálne zabezpečenie a bezpečnostné podmienky. Takže tieto odporúčania takisto pokrývajú niektoré kritériá, ktoré sa týkajú rámcových podmienok, ktoré sa týkajú teda aj regulačných rámcov, zaangažovaných sociálnych partnerov, podpory firiem, flexibilných e, postupov, mobility, poradenskej činnosti počas kariéry a zabezpečovania kvality. Takže máme minimálne uh, niekoľko tých spolusponzorov uh, e, a vidím tu ak teda môžem teraz dať slovo niekomu z vás, Čaba Sogor, nech sa páči, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobre pripravená učňovská príprava je dôležitá pre všetky, pretože sa pripravujú mladí ľudia na potreby pracovného trhu a vlastne zjednodušuje to ten predstup z vzdelávacieho systému do práce. Vytvára sa zároveň aj hodnota pre zamestnancov. Takíto zruční zamestnanci, keď sa posilňa ich zručnosti, tak to je dôležité. Z, celkové, z celkového pohľadu e, sa takýmto spôsobom podporuje rast, zvyšuje sa produktivita, lepšia miera zamestnanosti. Takisto je veľmi dôležité, aby som spomenul, že krajiny, kde je takýto vzdelávací systém a kde je tradícia, vzdelávacieho systému, tak to sú tie krajiny, ktoré budú najodolnejšie, pokiaľ ide o odolávanie hospodárskych krízam. Toto všetko vlastne môže viesť k tomu, aby sme zlepšovali učňovskú prípravu v celej Európe, mali by sme to vítať a mali by sme urobiť z týchto odporúčaní rady čo možno najviac, ak sa to dá. Myslím, že tu v parlamente sa uberáme správnym smerom. Sekretariat vlastne už pripravil veľmi komplexný prehľad tých najdôležitejších otázok, ktoré, s ktorým sa musíme venovať, na to, aby sme E, porozumeli to, že čo vlastne kvalitná učňovská príprava znamená z pohľadu Európskej únie. Pokiaľ ide o návrh uznesenia, tak tam by som zdôraznil predovšetkým to, že chceme spolupracovať medzi členskými štátmi, úradmi, sociálnymi partnermi, vzdelávacími inštitúciami a ostatnými zúčastnenými stranami na to, aby sme mali formálny systém monitorovania, zabezpečovania kvality, aby sme sa vyhli zneužívaniu, čo môže mať negatívny dopad na to, ako sa vníma učňovská príprava ako taká. Na to, aby sme zbavili sa nejakých obmedzení, na to, aby sme otvorili učňovstvo všetkým vekovým skupinám, na to, aby sme zaangažovali lepšie e, zamestnávateľov do tohto procesu, musíme urobiť konkrétne kroky. Takisto si myslím, že sú, treba spomenúť ďalšie body a v tomto kontexte predložím nejaké doplňujúce návrhy. E, napriek e, fungujúcim učňovským schémam v niektorých členských štátoch agregované údaje poukazujú na veľký rozdiel medzi jednotlivými krajinami Napríklad na základe posledných údajov Eurobarometru, kde, ktorý sa venoval tejto téme, tak tá miera participácie na tejto o tom učňovskej schéme je od 5% v Bulharsku do 53% napríklad v Rakúsku. To znamená, je tu eh, viacero krajín, moja krajina takisto na eh, dne tejto priečky je to znepokojujúce a členské štáty, ktoré zaostávajú, by mali dostať dodatočnú podporu na to, aby sa vy spohľadali s týmito štruktúrálnymi otázkami. Po druhé, zamestnávateľia majú dôležitú hru na to, aby zabezpečili, aby tento účtovný systém bol skutočne úspechom a zároveň treba zabezpečiť aj zaangažovanie zamestnancov, predovšetky malé stredné podniky, toto je veľká výzva. Vieme, že tu máme výskumy, ktoré pokazujú na to, že malé stredné podniky nie sú ochotné zamestnať učňov a preto špecifické podporné opatrenia musia byť spustené na to, aby sa urobila osveta, pokiaľ ide o pozitíva týchto učňovských schiem, na to aby sme zabezpečili finančnú a nefinančnú podporu pre malé a stredné podniky, na to, aby príjmali učňov a na to, aby sme sa zbavili nejaké e, administratívneho zaťaženia. Potom je, sú tu ešte aj komparatívne údaje, ktoré nie sú dostatočné, pokiaľ je komparatívne prístupy, pretože toto by mohlo zabezpečiť e, mieru účinnosti implementovaných opatrení a preto vlastne preto vlastne musíme v tejto oblasti niečo urobiť. Po štvrté máme tu ďalšie dôležité body, ktoré sú, aby sme podporovali učňovské programy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie individuálnych študentov, ktorí majú napríklad sociálne znevýhodnenie alebo nejaké iné znevýhodnenia. A v tomto ohľade už máme nejaké dobré prístupy napríklad v Rakúsku a v Nemecku, pokiaľ ide o požiadavky učňovstva s špecifickými potrebami. Takéto príklady by sa mali nasledovať aj v iných krajinách. Tak po všetkom, čo som povedal, sa teším na skutočne plodnú spoluprácu s ostatnými spoluautormi. Ďakujem pekne. You, the... Ďakujem pekne, pán Šogor. A teraz zostane slovo SND, pán López. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade eh, sa chcem ospravedlniť za tieňového spravodajca, spravodajcu, ktorý bohužiaľ nemohol prísť na toto stretnutie, ale eh, prediskutovali sme spolu tie prvky, ktoré naša skupina chce navrhnúť ako odporúčania, čo chceme dosiahnuť a takisto aj túto tému ústnej otázky na zodpovedanie, ktorú pripravujeme ako výbor. V prvom rade by sme radi ocenili to pozitívne a síce, že komisia Ehm, týmto odporúčaním chce vlastne doplniť a napomôcť niektorým veľmi zraniteľným sektorom, ktoré sa nachádzajú v našom trhu práce, výsť tak povediac na pol cesty pri, e, do oblasti vzdelávania, do oblasti učňovskej prípravy a zároveň zlepšiť účinnosť a efektivitu e, našich aktivít. E, našim hlavným cieľom samozrejme zabezpečiť to, aby táto prax pri vstupe na trh práce, aby umožnila získavať kvalitné vzdelanie, vzdelanie zamerané na obsah, na konkrétne vedomosti a zručnosti, ktoré je zamerané na tú osobu, ktorá sa práve vzdeláva a, a zároveň prepája s tou firmou, v ktorej sa postupne zauča. Zároveň je dôležité, aby to bolo aj účinné zaučenie, tak aby daná osoba mohla aj potom nastúpiť na trh práce. Naša skupina nevidí nejaké negatívne aspekty v tomto odporúčaní ako takom, najmä čo sa týka jeho obsahu vo všeobecných kontextoch. Ale samozrejme je isté, že nám tu chýba taká väčšie a lepšie spresnenie toho, ako chceme dosiahnuť tieto odporúčania a istú koordináciu vrátania nejakej diskusie ohľadom toho napríklad, aké ciele bude využívať komisia preto, aby nás, e, aby, aby v podstate otvorila um, toto aj konkrétnym sektorom. Takže to sú pozmeňujúce návrhy 153 a 156 e, a obidve vlastne e, predpokladajú využitie smerníc Komisia pritom e, vlastne plánovala aj zverejniť členským štátom e, vlastne konkrétny článok právneho základu, ktorý budú využívať pri príprave legislatívnych návrhov. A tá práca post tohto výboru počas, počas posledných 2,5 roka e, zaznamenala mnoho rôznych odporúčaní. A to nie len v tejto oblasti, ale aj v iných ďalších iných oblastiach. Nie len teda, keď hovorím o zraniteľných skupinách, ale je to napríklad práca, e, ktorú robil tento výbor v prípade dlhodobo nezamestnaných ľudí. Treba zároveň pripomenúť aj to, že medzi rozsudkami Európskeho súdneho dvoru e, komisia aj uznáva to, že keď vlastne učeň prichádza do firmy za účelom získania vzdelania, stáva sa tak pracovníkom, ako zostáva aj študentom. A to je veľmi zásadná, zásadná otázka, ako pristupovať k regulácii tohoto aspektu, ktorý vlastne musí zobrať do úvahy tento dvojaký štatút učňov. A zároveň, aby získali akúsi väčšiu istotu, aby mali väčšiu mieru ochrany. To, čo je isté, je to, že zistujeme, že princíp subsidiarity, ktorý sa objavuje práve v takomto type textov, tak aj ten samozrejme tvorí súčasť základných princípov Európskej únie, ale ten nemôže byť využívaný ako výhovorka, prečo nevstupujeme do regulovania oblastí, ktoré nám napríklad iné zmluvy umožňujú regulovať. A síce, aby sme mali väčšiu možno právnu silu v tomto smere. V tomto smere je to otázka E, väčšej komplementarity aj v legislatívnej oblasti. No a po tretie, nám by sa páčilo, keby sme e, sa aj samotného, samotnej komisie spýtali, e, aké konkrétne, aké konkrétne výsledky prinieslo odporúčanie z roku 2014 ohľadom kvalitnej praxe, teda počas dobrých skúseností z obdobia praktickej, praktického učňovského školenia alebo praxe na školách Takže je dôležité, aby sme vedeli, aké sú dobré lekcie a zároveň, aby sme um, využívali tie dobré prístupy pre regulovanie veľmi citlivého sektora, ako je napríklad tento. A aby sme to robili, musíme si jasne povedať, čo funguje a čo nie. No a v neposlednom rade a po piaté, Komisia vlastne v rámci tohoto odporúčania pristupuje k implementácii sociálneho piliera. My, ako určite veľmi dobre viete, sme veľmi eh, pevne zaviazaní rešpektovať sociálny pilier, ale zároveň narážame aj na tú istú otázku, ktorá hovorí o sociálnom pilieri, a síce aby sme nachádzali také princípy riadenia a inštitucionálnej správy a riadenia, ktoré, ako nám treba pripomenúť, je, sa musia vyhnúť tomu riziku toho, aby sme len vytvárali zoznamy ehm, odporúčaní v oblasti verejných služieb, ale v oblasti práce, ako je v tomto prípade bez, nejakej konkrétnej, ehm, bez nejakého konkrétneho vplyvu. Ďakujem pekne. Thank you. Then I... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Trebesus, ktorá tu je za EKR. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne spravodajcovi ktorému vlastne by som sa chcela aj pripojiť v tomto ohľade, pretože vlastne v Európskej únie nezamestnanosť mladých je najnižšia práve v tých krajinách, kde funguje duálny vzdelávací systém a sa uplatňuje, takže dobre ste poukázali na to, že to je Rakúsko, Nemecko, ale aj Dánsko. Neviem, že do akej miery je teraz má význam exportovať takéto modely na to, aby sme zabezpečili zlepšenie situácie v krízových krajinách, hoci z principiálneho hľadiska by som povedala, že je to, princíp, že je to dobrý, pozitívny prístup a treba ho podporiť. Samozrejme, je to ťažké, rovnako ako to povedal aj predrečník, že do akej miery EÚ by chcela tento cieľ splniť, pretože vlastne predloha rady podľa mňa je nedostatočná, ale z môjho uhla pohľadu by som povedala, že ten problém ako taký hospodársky, napríklad dobre vzdelávacie vzdelá- modely môžu byť na prospech zamestnávať učiteľom, ako aj zamestnancom, avšak tento návrh si vyžaduje aj špecifickú kvalitu vzdelávania a to je síce dobrá a pekná myšlienka, ale možno je to skôr iba také želanie. Možno v niektorých jednoduchších zamestnaniach je to v poriadku, pokiaľ ide o služby alebo zahraničný obchod, ale sú to aj náročnejšie, napríklad pokiaľ ide o remesla, a tu to už nie je také jednoduché, ako to tu je zamýšľané. Môžem uviezť napríklad príklad z mojej krády, napríklad u nás to duálne vzdelávanie remeselníkov, remesiel, tam máme tri stupne. Najprv sú tam účni, to znamená podnik vzdeláva niekoho, je tam potom uzavretie štúdia, e, samozrejme je to niečo, čo sa najprv nevypláca podnikom, pretože sa investuje do mladých, potom je tu druhý, druhá úroveň, to už sú vyšší účni, e, ktorí majú vlastne priemyslovku ako keby, to je v Nemecku, niečo, čo nie je e, v podstate ak niekto začne zapracovať pre firmu ako takýto priemyslovka, tak v podstate automaticky začne podnik, e, podnik môže začať amortizovať tie náklady, ktoré idú do vzdelávania. Potom ešte tretí stupeň, keď e, sa ukončí toto štúdium diplomom majstra, tak potom môže samozrejme pracovať v tomto podniku ďalej. A vlastne tieto úrovne vzdelávania sú atraktívne pre podniku, pretože vlastne tu sa tie peniaze vracajú týmto podnikom, ktoré investovali. Avšak e, nemecké zákony, ako aj európske zákony, narušujú tieto modely, keď napríklad takíto úční priemyslovkári e, začnú študovať e, alebo idú do iných podnikov robiť, tak vlastne nemá význam pre tieto podniky, aby takýmto spôsobom vzdelávali týchto mladých ľudí alebo aby tento ich štatút ďalej podporovali pretože vlastne si môžu takýmto spôsobom vzdielať konkurenciu, tí môžu ísť pracovať tí účinne do iných podnikov a chcela by som pokázať tieto rizika, pretože niektoré e, veci môžu byť síce dobre myslené, my musíme nájsť také riešenia, ktoré by potom vyhovovali hlavne podnikom, aby táto smernica dala jednotlivým krajinám dostatočný manevrovací priestor na to, aby mohli vyskúšať tie modely, ktoré im budú vyhovovať, aby jednoducho nedošlo k narušeniu vlastného pracovného trhu. A potom ešte podporujeme to, čo podal pán López, pokiaľ ide o politiku jednotného pracovného trhu. To je národná kompetencia, musí to tak aj zostať ďalej a nejaké odchylovanie od princípu nechce akceptovať naša politická strana EKR a preto podporujeme vyslovene tie nezávislé črty tejto smernice nezáväzné, takže e, e, ak chcete celkový dom z našej strany za EK, tak my podporujeme túto správu všeobecnosti. Ďakujem pekne a teraz by som rada dala slovo predstaviteľovi ALDE, ale nevidím tu nikoho. Marian Harkin tu nie je. A nikto ju nenahrádza v poriadku, takže prejdeme k Tanie González e, peniaz za GUE, nech sa páči. Áno, máte slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za prácu a takisto aj za návrh ústnej otázky, ako je návrh usnesenia a tam nachádzame naozaj veľmi veľa podobných bodov. Sú to návrhy, ktoré sa predkladajú rade a ktoré, ide všeobecne zdieľame tú celkovú tento celkový úmysel, aby sme sa pýtali na účinnejšie na vzdelávanie, ktoré je kvalitné a účinné pri učiteľskom vzdelávaní. Tento návrh vyzerá veľmi zaujímavo. Myslíme si, že tí mladí ľudia, ktorí vlastne už 10 ročie trpia rôznymi škrtmi a rôznymi zásahmi do trhu práce, potrebujú nejaký rámec ochrany ktorý zabezpečí to, aby vlastne ich prax a ich učňovské e, kontrakty sa vlastne postupne zmenili aj na dlhodobú prácu. Naše obavy sa koncentrujú na 4 body. Je to v prvom rade vlastne prechod e, zo školského systému do, na pracovný trh. Chápeme, že tieto systémy učňovskej príprave prípravy by mali mať ako jasný a jednoznačný cieľ ten samotný prechod vlastne a od momentu zaradenia na trh práce e, je dôležité, aby sme e, vlastne v tomto vzdelávaní e, mali jasné vytýčenie na obdobie e, dvoch rokov a potom za, za, za, následne vlastne aj Eh, bojovali proti štruktúrálnym prekážkam, ktoré vznikli na niektorých trhoch práce. Eh, práve naopak, tieto, tieto kontrakty by sa mali stať vstupom na trh práce a nemali by sme eh, trpieť to, čo sa deje v niektorých krajinách, že tieto učňovské zmluvy na prax sú vlastne len takými čiernymi zmluvami na zamestnávanie ľudí. Zároveň je dôležité, aby sme vytvorili normy vysokej kvality, ktoré umožňujú vzdelávanie učňov tak aby aj oni dlhodobo smerovali k vyšším pracovným miestam s vyššou kvalifikáciou. Naše eh, analýzy vlastne mapujú aj tú situáciu, kde rôzne v eh, systémy praxe majú rôzne výsledky. Máme krajiny ako napríklad Nemecko a Holandsko, kde tá trajektória postupného zvyšovania praxe je pomerne úspešná, ale sú krajiny ako napríklad Španielsko, Taliansko. Častokrát zistujeme, že tieto opatrenia nevedú k získaniu pracovného miesta, ale naopak vlastne udržiavajú mladých ľudí v takej neustálej neistote a zraniteľnosti. A v podstate len nahrádzajú miesta trvalých pracovníkov takýmito učňovskými miestami a práve preto uznesenie tohoto parlamentu malo brať do úvahy tieto fakty a zároveň by sme to mali aj zahrnúť eh, boj proti takým praktikám, ktoré eh, by bránili tomu, aby eh, v podstate dochádzalo k takémuto čiernemu znižovaniu práce a zároveň aby, to, aby tu bola jasne vytýčená forma spolupráce medzi miestom realizácie praxe a školou a aj jasná odmena, ktorá je za to určená tento rámec, aby mal úspech počas najbližších rokov, je nevyhnutné ehm, aké budú tie konkrétne uplatnenia na trhu práce a potrebuje adekvátne financovanie, ktoré nám umožní spustiť tieto programy a zároveň, aby sme aj zabraňovali a kontrolovali situácie, situácie kde dochádza k zneužívaniu mladých ľudí. Čo sa týka hodnotenia a celkových cieľov, myslíme si, že tento rámec by mal obsahovať aj základné referencie na vidiecké zóny, e, kde je nedynamická ponuka trhu práce a za, mali by sme zabezpečiť účinnejší prístup osôb zo znevýhodnených a zároveň aj e, zaručenie rovnováhy Eh, rodovej rovnováhy pri prístupe k pracovným miestam. Tieto prvky by mali byť vytýčené preto, aby sme zabezpečili účinnosť jednotlivých schém a, a zároveň tieto praktiky eh, by mali mať aj preventívny aspekt, tak aby trh práce mal aj vysokú absorpčnú kapacitu mladých nezamestnaných ľudí a preto by sme mali zabezpečiť, aby tento rámec mal aj pozitívny rámec uplatňovania a aby zamedzil eh, negatívnym a nekalým formám zneužívania mladých pracujúcich. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo ďalší rečník ze zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Skutočne ste sa držali čase, takže bohužiaľ som nemohla prísť na začiatok tejto diskusie, ale budem sa jednoducho držať tejto témy, pokiaľ ide o kvalitné učňovské vzdelávanie a prípravu, pretože si myslím, že zavedenie niečo, čo by mohlo byť ako taký referenčný bod medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o učňovské vzdelávanie, myslím, že to je veľmi dôležité a to, čo sme videli za ostatné roky, je to, že tu je veľké, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, takže nie je to iba ťažké medzi učňami ísť medzi jednotlivými členskými štátmi cestovať, keď chcú mať nejakú cezhraničnú skúsenosť, ale že je jednoducho niekedy veľmi ťažké dokonca porovnávať tie rôzne eh, systémy učňovské medzi jednotlivými štátmi. A v niektorých členských štátoch tu dochádza k vykoristovaniu mladých ľudí a nazývajú sa veci učňovským vzdelávaním, čo vôbec nie je učňovské vzdelávanie. Ja si myslím, že na to, aby sme mali takýto kvalitatívny rámec, to je veľmi dôležité. Musíme mať určité štandardy, ktoré sa budú plniť vo všetkých členských čiatok, pokiaľ ide učňovské vzdelávanie. Ja si myslím, že napríklad vyplácanie, preplácanie, to je dôležité. Myslím si, že by sa učňovstvo malo platiť. Mali by to byť záväzné kontrakty, zmluvy ktoré by neznamenali iba, že sa tu takýmto spôsobom rekrutuje lacná práca, ale že to skutočne prinesie určité vzdelávacie e, pozitíva pre tých učni, učňov. Máme tu veľké výzvy všade v Európe Musíme robiť všetko preto, aby akademické vzdelávanie, ako aj učňovské vzdelávanie bolo na rovnaké rovne, pretože častokrát vo všetkých členských štátoch je to tak, že ako keby akademické vzdelávanie bolo paušálne oveľa viac hodnotné pre spoločnosť a ja si myslím, že by sme mali hodnotiť aj učňovské vzdelávanie, aby to skutočne malo rovnakú bázu a základ. A posledná vec, ktorú by som chcela povedať, niektorí kolegovia to už povedali, ja si myslím, že biznis sektor musí zohrávať kľúčovú úlohu v, tejto, v tomto ohľade, pretože tá otázka, že či Európska únia ako dlh úspeje v budúcnosti, to všetko závisí od toho, do akej miery budú vzdelaní a zacielení na budúcnosť naši mladí ľudia, naša pracovná síla a stále ešte veľa podnikov neberie zodpovednosť za to, aby v podstate investovali do toho a urobili všetko preto, aby tu skutočne bola kvalifikovaná pracovná sila aj v budúcnosti. A ja si myslím, že investovanie, investície do kvality napríklad aj učňovského vzdelávania by skutočne bol dôležitý bod v tom zmysle, aby tu bola väčšia zodpovednosť zo strany podnikov na ich pleciach. A ja si myslím, že treba veľmi jasne povedať, že tieto podniky v tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu. Hoci to stojí peniaze, ide o peniaze, ktoré sú dobre investované, pretože sa to v budúcnosti vyplatí. E, FDD, nikto tu nie je. Nikto tu nie je ani za ENF, nie. Možno niekto za DG Employment. Je tu niekto? Dobre, nech sa páči, máte slovo pani Bachman, Dana Bachman. Ďakujem pekne. My vítame to, akým spôsobom Európsky parlament sa venuje tejto iniciatíve. Ja by som teda možno zdôraznila iba to, že ide o iniciatívu, ktorá je veľmi pozitívna a to z pohľadu tej spätnej väzby, ktorú sme dostali napríklad od sociálnych partnerov, napríklad dátum prijatia návrhu, istotne viete, že sociálni partnery tak pokiaľ ide o zamestnancov, ako aj odborárov, oni vítajú tieto iniciatívy, majú aj ďalšie odporúčania, pokiaľ ide o obsah tohto návrhu, ale ide tu o niečo, čo očakávali z rámci Európskej komisie, pokiaľ ide o rokovania, ktoré by sa mali neskôr konať na rade. Chcela by som zdôrazniť, že iniciatívu, ktorá nadvezuje na komplexnú prácu, ktorá bola vykonaná v kontexte Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie, je to veľká základňa e, zúčastnených strán, kde sú združení sociálni partnery, jednotlivé komory, asociácie, a vlastne aj učni samotní, mladí ľudia, pretože my sme minulý rok zriadili Európsku sieť učňovstva, ktorá umožňuje zaznieť aj hlasu týchto mladých ľudí, pokiaľ ide o prípravu predpisov a politiky vo všeobecnosti, aby bola zabezpečená podpora, pokiaľ ide o podporu učňovstva ako takého. Pokiaľ ide o obsah tohto návrhu, možno iba pár slov, ak teda môžem. My sa snažíme zohľadniť dve úlohy intervencie z našej strany. My určujeme to, čo tu máme takú, ako takú prvú sadu kritérií, kde sa sústredíme predovšetkým na tú schému učňovstva ako takú z pohľadu účňa, učiaceho sa, aké sú tu benefity, aké sú tu pozitíva, čo treba urobiť na to, aby sa z tejto skúsenosti stala pozitívna skúsenosť vzdelávania a tu berieme do úvahy aj ten vzdelávací komponent, ako aj tú interakciu, ktorá sa koná, tá silná kooperácia medzi podnikmi, to znamená pracovisko, na ktorom sa vzdelávajú a zároveň aj to odborne učňovské vzdelávanie a škola. A treba takisto zohľadniť aj ten vzájomný monitoring, ktorý sa musí realizovať na oboch stranách, na to, aby sa zabezpečilo to, že učni nakoniec skutočne dostanú takýto zmiešaný, vyvážený výsledok v rámci toho vzdelávacieho procesu, tak aby to bolo vhodné pre ich ďalšie uplatnenie. Tu teda sledujeme aj e, viaceré aspekty, pokiaľ ide o zdravotnícke, zdravotnícke zabezpečenie týchto mladých ľudí, ako aj ich plácu do budúcna a tieto štandardy treba jednoducho dať na úroveň medzinárodných štandardov a zosúľadiť to s patričnou legislatívou. Ďalšia palta kritérií sa týka tých rámcových podmienok, pretože vlastne e, učni nežijú vo váku, oni sú súčasťou takého širokého systému vzdelávania, čo je vlastne súčasť vzdelávacieho systému ako takého a my si myslíme, že na to, aby sme mali úspešných e, učňov, aby sa skutočne kvalitne vzdelali. Na to potrebujeme mať určité podmienky a kontext, systemický kontext, ktorý bude sa sústrediť predovšetkým teda na jasný regulačný rámec, ktorý bude definovať už samotný začiatok, práva a podmienky všetkých zúčastnených partnerov a takisto tu počítame aj s angažanosťou sociálnych partnerov v rámci prípravy, poskytnutia a prípravy učňovského procesu, ale takisto tu vnímame aj niečo, čo už vlastne bolo spomenuté v jednotlivých vstupoch zo strany predrečníkov. Je to veľmi dôležité, aby sa uznalo e, učňovské vzdelávanie vlastne ako hodnotná hodnotná forma vzdelávania, ktorá sa bude v rámci spoločnosti a v rámci medzinárodných vzdelávacích rámcov brala do úvahy, aby to jednoducho dala možnosť ďalším formám vzdelávania doplňujúcim aj v kontexte celoživotného vzdelávania v rámci prípravy na kariéru celoživotnú. A v neposlednom rade by som sa ešte sústredila na jeden veľmi dôležitý aspekt tohto návrhu, ktorý vlastne je, sa týka tých systemických podmienok Ide tu o podporu, ktorá musí byť zabezpečená či už z finančného alebo nefinančného hľadiska podnikom, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, na to, aby tieto boli v stave zabezpečiť vysokú mieru vzdelávania a urobiť takéto prostredie pre tých učňov. Takisto v tom návrhu komisie si uvedomíte, že sú tu aj odporúčania, ktoré sú tu pre členské štáty, pokiaľ ide o dodatočné opatrenia na im, úrovni implementácie na národných úrovniach, pretože skutočne tu vidíme a vnímame, že by bolo možné dosiahnuť politickú dohodu ohľadne textu tohto odporúčania, ale čo je ešte dôležitejšie, aby táto politická dohoda potom bola konkrétne implementovaná na národnej úrovni a v neposlednom rade aj pokiaľ teda ide o záväzky, zo strany komisie, akým spôsobom táto môže podporovať implementáciu vrátane zriadenia toho, čo my nazávame služby podporné pre učňov, ktoré vlastne my chceme prezentovať neskôr tento rok v rámci týždňa učňovstva vo Viedni v novembri. Takže toto je všetko z mojej strany a my sme samozrejme k dispozícii na to, aby sme poskytli ďalšie detaily a informácie, ak to bude potrebné. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a ďakujeme aj za vašu reakciu k tomuto bodu. Najmä, čo sa týka časového harmonogramu, teda časový harmonogram je nasledujúci. A síce štvrtok tento týždeň je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov 25. januára na obed. A samozrejme schválenie na výbore EMPL bude 27. februára a schválenie na pléne je predpokladané počas marcovej plenárky. Dobre, môžeme prejsť ďalej, môžeme prejsť na ďalší bod na programe rokovania a tým je výklad a vykonávanie medzi institucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Um, Máme tu problém s tým, že pani McIntyre, ktorá je spravodajkyňa, je momentálne na inom výbore. Aspoň zatiaľ. Myslím si, že bude trochu zložité, aby sme skočili rovno na ďalší bod programu, pretože to je vypočutie kandidátov a nie som si istá, či kandidáti sú tu. Dáme teda slovo tenevým spravodajcom a potom príde pani McIntyre. E, je na ceste? Dobre, 10 minút potrebuje. Ale nemôžeme sa... Áno, viem, že sme pred e, plánovaným programom, ale nemôžeme uprostred rokovania urobiť teraz prestávku. Pretože v opačnom prípade prídeme ostatných členov výboru Takže poprosím vás, zavolajte pani McIntyre. A kým čakáme na ňu, dáme slovo jednému alebo dvom tieňovým spravodajcom. A prvým k tomuto bodu bude pani Sander. Začne pani Sander, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Dúfam, že spravodajkyňa sa dostane k všetkému, čo tu odznie, k jej stanovisku, o ktorom dnes máme diskutovať prvom rade sa jej chcem poďakovať za jej návrh stanoviska. Podľa mňa je to vynikajúci, e, vynikajúce východisko pre prácu našej skupiny. Budú isté pozmenujúce, doplňujúce návrhy, aby sme to v niektorých bodoch e, možno, že doladili. Ak dovolíte, využijem príležitosť a uvediem ich. Prvý odsek stanoviska pani McIntyre. Myslím, že by bolo dobre rozšíriť e, rozsah pôsobnosti, teda to, e, čo sa uvádza ako pokrok. Niektoré sú už uvedené v stanovisku sa pozornosť zameriava na zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže, predovšetkým pri malých a stredných podnikoch, čo je dôležité a prioritné samozrejme, ale zákon, práca zákonodárcu sa neobmedzuje len na toto. Musíme sa snažiť aj zlepšiť legislatívne postupy, prehlbiť inštitucionálnu spoluprácu a posilniť aj transparentnosť legislatívneho postupu. To samozrejme pri plnom rešpektovaní subsidiarity a proporcionality. Toľko prvý bod. Druhý. Plánovanie prác. Ja by som povedala, že e, inštitucionálna dohoda počíta s veľkým pokrokom, vďaka ktorému parlament a rada budú hrať zásadnú úlohu pri formulovaní pracovného programu Európskej komisie. Zavádza sa aj vyššia transparentnosť a povinná je aj férová spolupráca. Potom štvrtý odsek. Tu sa e, hovorí o tom, čo vyplýva zo Small Business Act, teda myslieť na tých malých v prvom rade. Tuto musí byť ešte priamočiarejšie, teda treba vyzvať tak komisiu, ako aj parlament a radu, aby systematicky uplatňovali ten test pre malé a stredné podniky pri um, iniciatívach, ako aj hodnoteniach e, dopadu. Malo by to byť v priebehu celého legislatívneho postupu. Malé a stredné podniky predstavujú 99 našich, všetkých našich podnikov. A teraz samotné hodnotenia e, dopadu. Nemyslím si, že by bolo potrebné v nejakom rokovacom poriadku uvádzať špecifickú mieru poslancov potrebných na to, aby sa mohla uskutočniť nejaká analýza a hodnotenie dopadu. Tu by to malo byť oveľa flexibilnejšie. Konzultácia verejnosti ako aj zainteresovaných strán. Myslím, že je to niečo, čo by bolo treba ešte doladiť, samozrejme vypichnúť význam, ale aj tu by konzultácie mali byť k dispozícii dotknutých to je dôležité. Desiatý odsek. Stanovovanie cieľa znižovania administratívnej záťaže. Chcem, aby sme to upresnili, tak podobu, ako aj samotné fungovanie. A no, ešte na záver uvediem jeden bod, ktorý nefiguruje v návrhu stanoviska. Ide o delegované akty. Dôležité je zapojiť e, odborníkov tak parlamentu, ako aj rady pri príprave samotných delegovaných aktov, tak aby bolo jasnejšie, čo si žiada spolu, zon, spolu zákonodárca v základnom právnom akte a taktiež vytvorenie spoločného registra delegovaných aktov, aby v tom bolo jasno. Takže toľko z mojej strany v mene e, teda, e, určených spravodajkyni. Teším sa na nadchádzajúce diskusie. Ďakujem. Thank you for that. Ďakujem pekne som si istá, že ste si dobre berali, e, písali poznámky, tak aby ste vedeli informovať pani McIntyre keď k nám príde naspäť na výbor. E, teraz dám slovo pani Angerius. Ďakujem veľmi pekne. Náš tieňový spravodajca Brando, Brando Benifei, Bonifei, bohužiaľ to nemôže byť za SND. E, v každom prípade sa ospravedlňuje za túto nepríjemnosť a poprosil ma, aby som prečítala túto stručnú správu v jeho mene a zároveň, aby sme aj v jeho mene zaželali spravodajcovi všetko najlepšie. Chce poďakovať spravodajcovi za e, dobré stanovisko. Neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že tá téma je veľmi relevantná. A to nie len pre dobré fungovanie našich inštitúcií a ich pracovné metódy, ale je nevyhnutné, aby sme aj v samotnej téme našej každodennej práce brali do úvahy práve oblasť zamestnanosti a sociálnych záležitostí. Um, ako tenevý spravodajca za SND, Brando dúfa, že bude široký koncenzus tejto téme, pretože celkovým cieľom je dosiahnuť transparentnejšie, účinnejšie a efektívnejšie systémy tvorby politik, a to by mali dosiahnuť práve tí, ktorí chcú brániť záujmy európskych občanov. Uh, lepšia tvorba legislatívy uh, by rozhodne nemala znamenať uh, dereguláciu nemalo by to byť prístup deregulovania eh, tvorej politiky, ale mal by byť postavený na eh, chápaní toho, že dobre vytvorená, dobre koordinovaná a účinná tvorba politík eh, bude viesť aj k, k lepším tvorbám politika. Je, musí byť jasné, že ochrana pracovníkov musí závisieť samozrejme aj od veľkosti, nielen od veľkosti firmy, ale aj od Ehm, typu, nemala by byť závisí od veľkosti firmy, od typu pracovnej zmluvy alebo od miesta práce. Všetci zamestnanci musia byť chránení rovnako. A tenevý spravodajca SND si myslí, že problém častokrát je v interpretácii tých normálnych legislatívnych postupov. Častokrát dochádza k jednostrannej, jednostrannému výkladu eh, niektorých eh, týchto eh, opatrení a aby sme priniesli niekoľko príkladov, tak spomeňme dve dôležité zložky, ktoré sú dôležité a relevantné pre našu prácu a ktoré sú stále blokované v Rade. A tá prvá, ktorú by som spomenula, je smernica o, rokov, o rodovej rovnováhe e, na úrovni e, správnych rád, ktorá hovorí, že minimálne 40 nevýkonných e, funkcií mali zamestnať, zastupovať členovia toho menej zastúpeného pohľavia. Takisto je to aj smernica o rovnakom zaobchádzaní bez ohľadu na náboženskú orientáciu, znevýhodnenie alebo nejakú sexuálnu orientáciu je veľmi dôležité uvedomiť si, že tieto dokumenty musíme využiť preto, aby sme dokázali ich vysekať z toho bludiska v rade a aby aj tenový spravodajca rady si myslí, e, že tieto témy treba naozaj po, po, e, počiarknúť. Je dôležité, aby sme e, vytvárali dobré, účinné a rozumné legislatívne rámce, najmä v oblasti sociálnej ochrany a, a politiky trhu práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme tu nejakého zástupcu ALDE, ktorý by bol prítomný. Takže dám slovo pani Cimer z GUE NGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Mm, vedeli sme dlho dopredu, že sa budeme zaoberať týmto stanoviskom. Aj téma bola dlho dopredu známa. Teraz máme už návrh stanoviska nášho výboru. Ja som bola trošku prekvapená, že sa ani raz nehovorí o nejakých požiadavkách nášho výboru napríklad sociálne, v oblasti sociálneho zamestnania. Aj iné výbory mohli s tým prísť, ale myslím, že od nás to naozaj explicitne malo prísť, teda takáto požiadavka. Aby sa hovorilo o sociálnych normách a ochrane pracovníkov. Preto začnem bodom 10 Vyzerá to, ako keby išlo o, o pravidlá, ktoré e, sú však prezentované ako záťaž, burdens. E, s tým sa nemôžem stotožniť. Myslím, že by sme práve mali e, dbať na to, aby lepšia tvorba politík neznamenala e, znižovanie e, ochrany pracovníkov, aby sa to vnímalo ako nejaká záťaž, takže ktorú by, k tomu by sme mali asi zaujať stanovisko. Pracovné právo, ochrana, právo na informácie a konzultáciu to treba určite posilňovať a nepodkopávať. Čiže malo by to všetko viesť k vyššej spravodlivosti o to by sme sa mali snažiť. V 2016 komisia robila tzv. hodnotenie e, v polovici obdobia, takže treba to vidieť v takomto časovom kontexte, mať to na pamäti. E, pri e, životnom prostredí a sociálnych otázkach to možno, že prišlo trochu skrátka práve z tohto e, dôvodu a pritom to tvorilo jadro e, rokovaní aspoň v očiach parlamentu v kontexte medziinstitucionálnej dohody a potom tie vypočutia. Je to dôležité, ale nemalo by to nahrádzať dialog so sociálnymi partnermi alebo to nejak vytesňovať. Možno teda zatiaľ toľko z mojej strany. Dúfam, že v nadchádzajúcich dňoch sa dostaneme k samotným pozmeňujúcim, doplňujúcim návrhom, aby bolo jasné, aké bude stanovisko nášho výboru pre zamestnanosť. Ďakujem. Thank you. And then we go back. Dobre, ďakujem pekne. Poďme teraz na prvé meno na zozname a síce pani McIntyre ako spravodajkynia, neboli ste tu, keď sme začali. A som si istá, že viete odhadnúť e, tieto témy, takže dávam teraz slovo vám, aby ste e, mohli reagovať, hoci už dvaja rečníci vystúpili a samozrejme majú potom možnosť spätne reagovať na vaše vyjadrenie. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsednička. Bola som tu presne o pol, čo bol ten čas, ktorý aspoň mi bolo povedané, bol ten čas, keď som mala tu byť. Eh, bohužiaľ, výbor Agri meška a výbor Empl eh, je zase predbieha svoj program. To je daň za to, že som v príliš veľa výboroch, ale som naozaj veľmi rada, že máme takúto možnosť teraz hovoriť o tejto medziinstitucionálnej dohode o lepšej tvorbe legislatívy. Ako pravdepodobne väčšina členov tohoto výboru veľmi dobre vie, som nadšená podporovateľka a lepšej tvorby legislatívy a práve preto e, sa veľmi teším z toho, čo robíme v rámci tohoto výboru, aby sme urobili, čo môžeme, preto, že zabezpečíme, že implementácia tohto princípu nebude len premrhanou príležitosťou. Prichádzam preto s celým radom rôznych odporúčaní hľadom toho, ako môžeme ja zlepšiť a v tomto smere naozaj lepšie e, prichádzať s takou legislatívou, ktorá bude dosahovať to, čo si vytýčuje a síce či už ide o ochranu práv pracujúcich, ich zdravie alebo ide o tvorbu lepších a kvalitnejších pracovných miest. Myslím si, že v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby legislatíva bola tak jednoduchá, ako je len možné a zároveň, aby sa dala jednoducho splňať. E, nie, že by sme mali robiť nejaké kompromisy ohľadom štandardov a legislatívnych dokumentov, ktoré pripravujeme, ale mali by sme zabezpečiť, že pre ľudí to bude jednoduché im rozumieť a zároveň ich splňať. Až príliš často vidíme, že tu máme ten zákon neželaných dôsledkov. Takže e, to, čo sme chceli robiť, e, kým to dochádza k samotnému legislatívnemu e, rozhodnutiu, sa, sa deje vlastne presne opak, alebo spôsobujeme problémy. A dala by som vám aj príklad, ale mrhala by som len našim spoločným časom. Takže myslím si, že tento nový princíp tvorby lepšej legislatívy má mnoho zaujímavých a dobrých nástrojov, ktoré môžeme využívať. Predovšetkým by som rada hovorila o každoročnom prehľade alebo výskume bremena, administratívneho bremena, ktoré vytvárame. A jeden z hlavných signálov tohoto výboru by mal byť to, akým spôsobom chceme vidieť ďalší vývoj tohoto e, prieskumu, ako by mal vznikať a e, podľa mňa by mal fungovať rovnakým spôsobom ako ten každoročný prieskum rastu, kde my ako výbor každoročne odpovedáme na správu komisie, ktoré komisia meria, ako členské štáty transponujú, implementujú a presadzujú európsku legislatívu. Samozrejme, pre tento výbor to je legislatíva z oblasti zamestnanosti. A myslím si, že každoročný prieskum eh, bremena, alebo legislatívneho bremena, by bol dobrou príležitosťou pre nás, ako aj pre našich občanov, aby sme videli predanú hodnotu európskej legislatívy v tomto smere a zároveň, aby sme mohli vidieť, že kde členské štáty nabalujú ďalšiu legislatívu na to, čo, v Európe, to, čo sa vydáva za európsku legislatívu. Časokrát je Európa obviňovaná za legislatívu, ktorá nebola európska pôvodne, ale to je európska pôvodne, ale vlastne ľuďom vadí to, čo na to nabalili členské štáty. Musím povedať, že na toto som mimoriadne citlivá, keď to najmä, keďže prichádzam z Spojeného kráľovstva, lebo jeden z hlavných dôvodov, prečo podľa môjho názoru ľudia v Spojenom kráľovstve hlasovali za odchod, bolo to, že im celé ruky ľudia hovorili, že ach, to je všetko len legislatíva z EÚ a chceme to zrušiť. Ale príliš často tomu tak nebolo. To bolo len vlastne nabalovanie na strane členských štátov. A vlastne to, čo tá legislatíva, ktorá odchádza od nás, vychádza veľmi odlišne, keď prichádza zase k malým a stredným podnikom niekde v členskom štáte, ktoré ju musia splňať. Takže zaradila som to aj niekoľko ďalších návrhov vrátane dopadových analýz ohľadom podstatných pozmeňujúcich návrhov. Podľa mňa dopadové analýzy našich vlastných pozmeňujúcich návrhov by mali byť prístupnejšie. Veľmi dobre viem, že mnoho ľudí je voči tomuto skeptickým voči tejto myšlienke, ale podľa mňa je tu dobrý dôvod, prečo by to bolo účinné. A síce preto, lebo by to pomohlo presadzovať našu pozíciu v rámci e, rokovania o trialógu. Rada má vykonať ešte jednu dopadovú analýzu, pokiaľ ja viem, meškajú pri lepšej, princípe lepšej legislatívy, takže ak my by sme vykonávali viac našich dopadových analýz, tak môžeme tieto využívať vlastne ako našu výhodu pri rokovaniach s radou a pri obhajovaní našich pozícií. Nemali by sme sa báť analyzovať dopad našich vlastných pozmeňujúcich návrhov. Je tiež kľúčové, aby expertné analýzy boli vykonané tak, že problémy budú identifikované a vyriešené. Ďalší prvok, ktorého som sa dotkla, je otázka nového programového nastavenia, nového nastavenia programovania. A je dôležité, aby sme komisii pripomenuli, aké majú oni povinnosti pri zodpovedaní na naše vlastné iniciatívne správy. Podľa mňa musíme zabezpečiť to, aby sme dostali zmysloplnú odpoveď, a zmysluplnú aj reakciu zo strany komisie na tieto žiadosti. Na záver ešte vítam fakt, že e, nový princíp tvorby lepšej legislatívy uznáva e, potrebu toho, aby sme podporovali malé a stredné podniky. A keďže malé a stredné podniky sú chrbticou našej ekonomiky a vytvárajú 90 pracovných miest v Európe, je dôležité, aby náš výbor podporoval tie prvky, ktoré sa nachádzajú vera, ja, e, tak aby členské štáty splňali tú legislatívu a zároveň, aby dokázali aj robiť alebo plniť svoje reálne poslanie. A teraz, e, hoci by som mohla ďalej počerkovať niektoré ďalšie aspekty, rada by som si vypočula tie ďalšie reakcie tými spravodajcov, ktoré e, možno som ešte nepočula. Viem, že sa tie názory líšia, viem, že moja asistentka si pozorne zapisovala, čo tu zatiaľ zaznelo Takže naozaj si rada vypočujem tie ostatné príspevky. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Zastupujte Alde, nech sa páči, tak máte slovo. Ďakujem pekne. Kolega z Alde, ktorý bude mať na starosti, ktorý tým je spravodajcom, je pán Kavada. Poprosil ma, aby som prečítal v jeho mene túto krátku poznámku. Nech sa páči. Pán Kavada by chcel poďakovať spravodajkyni za návrh stanoviska a máme tu niekoľko e, komentárov k jej doplneniu. V prvom rade pán Kavada by vyzdvihol medziinstitucionálnu dohodu a je celkový cieľ zlepšiť vzťahy medzi Európskym parlamentom a Radou Európskej únie a Európskou komisiou. Zároveň Každoročný prieskum bremena by mal mať aj test konkurencie schopnosti, cieľa znižovania administratívneho alebo regulatívneho bremena a aj ďalšie nástroje pomôžu malým a stredným podnikom inovovať a takýmto spôsobom podporovať európske ekonomické zmeny. Po druhé, programové nastavenie musí byť veľmi presné a jasne sledované. Európska komisia by mala pripraviť legislatívny návrh, ktorý bude reagovať na správu z vlastnej iniciatívy. Po tretie, tá myšlienka je v poriadku, ale je tu potreba hľadať riešenia v rámci dostupného časového harmonogramu. Rovnako je tu nevyhnutná väčšia miera transparentnosti pri vymenúvaní expertov. Po štvrté, pán Kavada e, teda hovorí, že kým hovoríme o Európe malých a stredných podnikoch, tak e, vytvárať, musíme vytvárať pracovné miesta v Európe. To je dôležitý princíp. A po piaté, potreba dopadovej analýzy sa e, možno mení, ale e, tie rozdielne názory sú len na jej časový dopad. Toto isté platí aj v prípade transparentnosti jednotlivých aktérov zapojených do transparentnosti. Po šiesté, pán Kavada podporuje e, tento princíp, ak budeme hovoriť o konzultáciách verejnosti a partnerov pri konzultáciách, ktoré vykonáva Európska komisia. But RSB's evaluation. Tu sa tiež líšia názory, ale síce e, jednotlivé e, prieskumy by mali zobrať do úvahy aj celkový princíp transparentnosti, ktorý sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. Jean Lambert e, tu nie je. Nie je tu nikto, kto by zastupoval EFDD. Nemáme tu rovnako ani zástupcu ENF, ale Vrlin eh, sa hlasoval slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som spomenul iba jednu poznámku, pokiaľ ide o gold plating a pokiaľ ide o minimálne štandardy. Gold plating je negatívny, pokiaľ ide o implementáciu a takisto vlastne tomu zodpovedajú aj tie jednotlivé opatrenia, ktoré tu boli navrhované a tie považujem za pozitívne. Ale i pre mňa je absolútne dôležité a kľúčové, aby sme rozlišovali medzi gold platingom a dvojnásobovaním toho, čo vlastne nesúvisí priamo s témou a potom ešte, aby sme rozlišovali medzi minimálnymi štandardmi. A od tu vlastne ide v tomto výbore. Väčšina z tých úprav, o ktorých tu my legislatívne rozhodujeme, pokiaľ ide o ochrana zamestnancov, pokiaľ ide o pracovné podmienky, to znamená veľa z toho, o čom rozhodujeme, to sú minimálne štandardy. A keď štát, ak vláda sa rozhodne implementovať smernicu a povie, že my by sme chceli mať vyššie štandardy, tak by to vlastne vždy malo byť umožnené v rámci národnej úrovne. Napríklad minulý rok sme mali dočinenia stále s rozhodnutiami Európskeho súdneho dvoru, ktorý nás vlastne tlačil určitým eh, hraničným, eh, hraničným rozhodnutiam, či už je minimálne alebo hraničné štandardy. Ja si myslím, že to je také veľmi dôle, tak veľmi dôležité, aby sme mali určitý manevrovací priestor ako európsky zákonodarcovia, aby sme to celkom jasne povedali, že better lawmaking znamená robiť čo možno najjednoduchšie eh, predpisy, aby sme sledovali, či napríklad neexistujú v jednotlivých oblastiach už tri pravidlá a aby sme nepripravovali iba štvrté predpisy, ktoré to iba skomplikujú. Musíme dávať veľký pozor, aby sme v, takomto, v týchto oblastiach postupovali správnym spôsobom. Predovšetkým ide o malé a stredné podniky, tam samozrejme chápem tú situáciu, ale treba povedať, že je absolútny imperatív, aby sme tento manevrovací priestor, pokiaľ ide o národné zákonodárstvo, ponechali, pretože ide tu o minimálne štandardy a gold plating a minimálne štandardy jednoducho nie sú dve rovnaké veci. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu tiež e, zástupcu komisie. Pán Johnston alebo niekto iný je tu? Nech sa páči, máte slovo. A prosím, predstavte sa. Dobrý deň, som Jana Leštuk a pracujem pre Európsku komisiu. Mám na starosti oblasti implementácie medziinštitucionálnych dohôd a takisto aj hodnotenie tejto implementácie by malo prebiehať na tripartitných rokovaniach, ale mám tu dve technické poznámky, ktoré by som rada povedala. Tou prvou poznámkou je, že rada by som odkázala na um, politické stretnutie ohľadom analýzy situácie, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra a potom e, tam sa vlastne stretli všetky tri inštitúcie a zároveň ehm, zobrali na vedomie napredovanie, ku ktorému došlo v oblasti e, agendy lepšej tvorby legislatívy Ďalej sme diskutovali o našom oznámení od lepšej, o agende pre lepšiu tvorbu legislatívy z 24. oktobra, kde sme zistili, že ten každoročný prieskum administratívneho bremena ktorá sa nachádza v dokumente Prehľad európskeho úsilia zjednodušiť a, zl- a znížiť regulačné bremeno. Takže táto téma už je zavedená, tým odkazujem práve na bod 8. No a zároveň E, tiež vlastne ten medziinstitucionálny register delegovaných aktov bol prediskutovaný na tomto stretnutí a e, bolo uznané, že to je exemplárny príklad medziinstitucionálnej koordinácie a spolupráce. Toľko z mojej strany, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Časový harmonogram pre túto správu je nasledujúci. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 29. január obed. A schválenie na výbore Ample je 21. a 22. marca a zároveň schválenie na Júri, čo je ten hlavný gestorský výbor, je 27. marca. ste možno chceli niečo povedať ešte ako nejakú záverečnú poznámku, pani McIntyre? Samozrejme máte slovo. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Len som chcela povedať, že absolútne súhlasím, a ak by ste si ma vypočuli, eh, pri smernici o karcinogénoch a mutagénoch, tak by ste určite boli bývali počuli, že členské štáty zachádzajú ďalej. A nemôžeme hovoriť, že nezachádzajte ďalej, ak chceme presadiť najlepšie možné štandardy, na to neodkazujem, ale hovorím o tom, Eh, o, o tom nabalovaní eh, v mojom názore a to je vlastne pridávať ďalšie veci, ktoré tam pôvodne nemali byť a tie vlastne budujú Európe zlé meno alebo zlú značku. Dobre. Ďakujem pekne. Evelyn už nechce povedať nič na Marko tohoto všetkého, ani nikto ďalší z výboru. Ďakujem teda všetkým za túto diskusiu. To znamená, že eh, teraz prichádzame k bodu 8 na programe dnešného rokovania. A týmto bodom je vypočutie e, kandidátov, ktorí majú byť vymenovaní ako experti Európskeho parlamentu do správnej rady Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie ETF. Neviem, či všetci kandidáti sú už tu. Myslím si, že sme o 10 minút predbehli náš plánovaný začiatok. Asi teda počkáme na všetkých troch kandidátov. Edith Bauer je tu, tu vidíme. Alejandro Serkas je niekde tu. A potom tu máme ešte Jean-François Mezier, ktorý tu nebude. Môžeme poprosiť teda pani Bauer, aby si sadla sem hore, ale počkáme ešte pár minút, kým príde pán Serkas. Mr. Sarkas, you can come up here. Pán Sarkas, môžete prísť sem. Nech sa páči, sajte si pri nás. <laughs> No, you come up here. Yeah. Okay, uh, you are very few. Uh, ostalo nás tu málo, tým je to jednoduchšie pre pani Bauer a pána Serkasa, ale e, predsa len si všetci uvedomujeme, ako je to dôležité. Táto diskusia s kandidátmi uh, ktorí sú kandidáti na post e, nezávislých expertov Európskeho parlamentu. A ešte pán Jean-François Mezier by tu mal byť, ale žiaľ niečomu do toho prišlo. Preto slovo dostanú naši dvaja kandidáti a potom jednotliví poslanci, poslanky, niektorí tu ešte ostali a chceli by sa niečo opýtať. aj komisia. Takže najskôr pani Bauer. Určite si uvedomujete, že ľudia na, následujú napriek tomu, že nie sú tu osobne, ale napríklad e, sedia pred obrazovkou. Ďakujem pekne. Ďakujem Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ako viete, bola som členkou 10 rokov tohto výboru, takže naozaj je mi potešením byť späť. Potom, ako som opustila Európsky parlament, ste si ma zvolili za nezávislú expertku v rámci ETF tejto nadácie chcem povedať, že si naozaj cením možnosť eh, vás zastupovať, byť vašimi očami aj ušami a niekedy aj pomocnou rukou v tejto nadácii. Keď sme minule hovorili o tejto agentúre, tak som vám povedala, že napriek tomu, že ETF je možno až na okraji záujmov tohto výboru, ale predsa len čino sa zameriava na nečlenské krajiny. Predsa len si cením, že pracujete veľmi tvrdo. Práca je na vysokej úrovni. Je tam veľa zaujímavých eh, vedomostí a skúseností ohľadne zamestn- eh, eh, politiky zamestnanosti a rozvojovej politiky tiež. ETF ako agentúra je silným nástrojom rozvojovej politiky, aj keď podľa mňa je to trošku podceňovaný nástroj, ak mám byť úplne úprimná. Vieme, eh, aká je tu vlna migrantov a v budúcnosti by sa to asi malo prehodnotiť. Tento nástroj, ktorý skutočne veľmi dobrý na vysporiadanie sa aj s touto otázkou, ako pomôcť všetkým tým krajinám, odkiaľ prichádzajú tí migranti tak veľkom počte. Táto agentúra naozaj pracuje pod veľkým tlakom, pretože sa kráti tak rozpočet, ako aj škrtajú pracovné miesta, a to každý rok. Ale napriek tomu <clears throat> pracuje veľmi dobre, odvádza účinnú prácu činnosti v aj v jednotlivých krajinách, na ktoré sa zameriava. Ten plán je ambiciózny, ale napriek tomu majú ročne skoro stovku požiadaviek od komisie, čiže každý druhý pracovný deň E, áno, je to veľká záťaž, to vidím, ale predsa len sú e, na to aj pyšní. Komisia sa veľmi často spolieha na prácu ETF pomáha, flexibilne pracuje a to v rôznych krajinách. Takže ak by ste mi ešte e, raz prejavili dôveru zajtra, tak by som sa snažila ďalej zlepšiť vzťahy medzi týmto výborom ETF, medzi e, celým Európskym parlamentom a nadáciou ale mám naozaj mm, veľmi e, vysoký názor na prácu tejto agentúry. Ďakujem a teraz pán Cerkas. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsedajúca. Príjemný dobrý večer vám všetkým e, kolegom europoslancom aj ostatným ľuďom, ktorí nás prevádzajú dnes večer. Začnem, ako hovorila aj pani Bauer, a síce tým, že pripomeniem, že pre mňa je tento, táto budova veľmi známa. 15 rokov som tu strávil, hoci e, to bol na jednej strane dlhé roky, na druhej strane sa zdali veľmi krátke. A teda mám e, veľký rešpekt pre tento dom, pre túto snebovňu a samozrejme aj e, veľa som e, toho zažil. Dostal som pozvanie zo strany socialistov e, ako zástupca parlamentu, nezávislý expert v agentúre v Turíne, tak to, tá satisfakcia bola obrovská. Aj satisfakcia, ale aj prekvapenie, pretože e, nie som tu, pretože by som... Uh, odišiel som, lebo som si myslel, že som odišiel na dôchodok, ale teraz vidím, že sa vlastne môžem vrátiť naspäť k svojim pôvodným chodníčkom a znova sa vrátiť vlastne k tej časti ľudí, ktorých som tu dlhé roky poznala, s ktorými sme toľko rokov prežili spolu. A rovnako aj ja som mal pôvodne úmysel už sa nevracať eh, a nepreberať žiadnu ďalšiu politickú zodpovednosť, ale Myslím si, že práve to, čo sa ponúka, práve ETF, ten dôvod vlastne, čo sa nachádza v Turíne, je dobrý dôvod otočiť novú stránku v živote. A to aj práve preto, lebo ja osobne mám e, dva, úzky vzťah s tými dvoma základnými aspektami tohoto e, inštitútu. A je to jednak oblasť, oblasť vzdelávania, druhá oblasť vlastne profesnej prípravy. A to je niečo, čomu som aj v živote venoval veľa pozornosti a času. Ja som z rodiny e, učiteľov, to je taký prvý dôvod, vrátanie jeden z tých mojich rodinných príslušníkov. Bol profesne veľmi známy, lebo bol veľmi úzko spojený s princípom zavádzania celoživotného vzdelávania. Ja som e, bol e, samozrejme aj právnikom, vidíte v mojom životopise, ale e, študoval som na mnohých ďalších odborov a teraz keď som vlastne ukončil svoju aktívnu politickú kariéru, stávam sa učiteľom na univerzite, takže tým si, si plním svoj cieľ a vediem takú skupinu študentov Žena Moneta a je to práca možno takých, taká práca snov, lebo je to práca s staršími občanmi a takýmto spôsobom vlastne sa snažím sprístupňovať to, čo je ten európsky program. A to, čo vlastne prináša Dublinská nadácia, je e, to, čo prináša vzdelávanie do môjho života. Je to je práve to, čo mi dal, ten zmysel, ktorý mi dal život a síce to, na čo mi naozaj veľmi záleží. Ja viem, že e, viem aj do akej miery je vzdelanie dôležité pre život ľudí. Ale viem aj to, že ten sociálny kontrakt a tá sociálna dohoda, ktorú dosiahla Európa, má aj e, jeden veľký aspekt a síce, že nikto by nemal vlastne e, stratiť svoje sny, keď ide, a najmä keď ide o vzdelanie, o kariéru a nemalo by to ohroziť ani e, zdravie, ani nejaké iné rizika alebo nejaké iné možnosti. Každý by mal mať možnosť zapojiť sa do tohto e, veľkého sna a žiť v tejto veľmi, veľmi kompetitívnej spoločnosti. A treba si uvedomiť, že je dôležité uvedomiť si, čo bránime na tejto eh, trhovej ekonomike, lebo ak by sme toto nedokázali ubrániť, tak by sme v tomto prípade vlastne ohrozili tých, ktorí majú najmenšie možnosti. A práve eh, vzdelávanie sa stalo kľúčovým faktorom, najmä keď hovoríme o konkurencieschopnosti a stalo sa aj kľúčovým faktorom, Um, ktorý práve sa pretavuje do celoživotného vzdelávania, ktoré umožňuje vlastne pripravovať sa na budúce výzvy. A pre krajiny nášho cyklu, ktoré sú práve vlastne zoskupené v tejto turinskej nadácii, tak pre nich je vzdelávanie a odborná príprava a viem to aj z osobných um, skúseností, je práve vzdelávanie a osobná, osobné napredovanie je ten veľký cieľ, ktorý si vytýčuje táto nadácia, aby vlastne um, prekonala tie rozdiely, ktoré sú medzi nami a tými ešte rozvinutejšími krajinami sveta. A práve v tomto smere je to osobné pokračovanie, e, tá, tá myšlienka, ďalšieho pokračovania v tejto vznešenej myšlienke a preto vám ďakujem za túto pozvanie a za prípadné pozitívne hlasovanie a naozaj by som veľmi rád pracoval na, na rozširovanie a rozvíjanie tejto nadácie, ktorá je e, tak kľúčová pre oblasť vzdelávania. Ja e, som poznal túto tému, poznal nadáciu, keď som bol koordinátorom socialistov v tejto snemovni, čítal som si o tom samozrejme veľa, čo sa týka literatúry a takisto som aj naozaj eh, analyzoval externé analýzy, ktoré boli a vtedy som sa naozaj cítil tak veľmi blízko pri ľuďoch, ktorí pracujú v nadácii eh, v Turíne eh, a myslím si, že tie ciele, ktoré majú vytýčené, sú rozhodne presaditeľné, lebo v Turíne sa dostáva do pohybu skutočne taký reálny politický kompromis, taká reálna politická stratégia, ktorá má za cieľ lepšie vyučovať, lepšie vzdelávať v Európe. A práve toto je niečo, čo um, dobre zosobňuje nadácia v Turíne, ktorá vlastne takým dobrým príkladom toho vonkajšieho rozmeru európskeho projektu. Lebo Európa nedokáže prežiť e, v, v, tohto, tomto období alebo období ekonomickej mizérie a beznádeje. Ale práve takéto nadácie alebo takéto inštitúcie ako táto v Turíne je dobrým príkladom toho, čo dokážeme robiť a dokážeme byť aj príkladom našim susedom. A síce, že je základné, aby v našom okolí nebol nikde nejaký taký pás um, ignorácie, nevzdelanosti a beznádeje. Naopak, mali by sme byť vlastne pásom alebo takou oblasťou ľudí, ktorí dokážu vlastne e, vidieť nádej a budúcnosť. Napríklad ja myslím na Maročanov, ktorí sú len nejakých pár kilometrov od našich hraníc, len na, na druhej strane e, Gibraltárskeho prielivu ehm, aby oni dokázali vidieť e, že je tu nádej, keď, sa, keď vidia, akým spôsobom my pracujeme s našou nezamestnanosťou, ako my vidíme um, nádej aj v, pri čelení, pri, čelbe, pri tom, ako čelíme rôznym nezamestnan- problémom s nezamestnanosťou a s nedostatkom pracovných príležitostí, ale aby ľudia, ktorí sa snažia vlastne dostať k tomuto európskemu snu, tiež mali uh, túto nádej alebo zdieľali túto nádej, ktorú tu máme. Takže naozaj dúfam, že budem môcť obhajovať a bojovať za tieto myšlienky, za tento veľký európsky sen, aby sme dokázali zvyšovať eh, kapacitu týchto krajín a aby sme sme predsazovali tú stratégiu, ktorá bola schválená v roku 2015 a e, pevne verím, že budeme môcť podporovať aj tento rozmer vonkajšej činnosti Európskej únie, tak aby sme dokázali legitimizovať Európsku úniu v našom susedstve. A na záver by som vám rád povedal, že e, som veľmi spokojne si prečítal tú vonkajšiu analýzu ehm, to čerpá ešte z obdobia, keď som ja bol koordinátorom tejto témy a síce, že e, vidím, akým spôsobom sú vynakladané prostriedky v tejto nadácii a som aj spokojný, pretože vidím, že tie hodnotenia externých um, analytikov nemôžu byť a zdáni priaznivejšie. Nadácia má veľký mandát, ale dokáza uh, určitým spôsobom uh, tieto témy presadovať do praxe. Ako hovorila pani Bauer, dokáže riešiť aj veľmi zložité problémy a veľmi zložité analýzy. Napriek tomu, že má veľmi širokú zodpovednosť a veľmi obmedzený rozpočet, uh, tak napriek tomu, ako hovorí táto vonkajšia analýza, tak e, dokáže v týchto podmienkach prinášať naozaj excelentné výsledky. Dovolte mi podporiť túto prácu, ktorá bola vykonaná a zároveň, e, keď čelíme tým otázkam, ktoré boli derivované e, z týchto hodnotení, je tu samozrejme priestor pre zlepšovania a to sú aj tie, ktoré by som rád možno načrtol a naznačil. Je tu celý rad odporúčaní, ktoré beriem na vedomie, ktoré hovoria napríklad o potrebe zlepšovania informovanosti, komunikácie na vonok a zároveň je nevyhnutné aj zlepšiť eh, systém sietí, ktoré funguje v nadácii eh, to, čo robíme v Turíne, ale to, čo robíme samozrejme aj v tejto snemovni a v iných inštitúciách, máme eh, ten spoločný problém, že častokrát hovoríme dovnútra a zabudáme na tie povinnosti, ktoré máme navonok k, k našim občanom, ale aj za hranicami našich krajín. Častokrát sa zaponaráme do vnútorných diskusí, vytvárame si rôzne úlohy a povinnosti v rámci seba, ale zabudáme, že to dôležité je za hranicami našich inštitúcií, e, vonku za nad tým múrmi týchto budov. A preto je naozaj dôležité, aby sme zlepšovali tieto nástroje, ktoré máme, nástroje, ktoré nás prepájajú s občanmi a preto naozaj budem pozorne analyzovať tieto aspekty. Čo dôležitý rozmer je ten, že počas krízy všetky dôležité agentúry E, prežívali e, veľké škrty, dôsledky úsporných opatrení a práve e, aj parlament prediskutovával škrty v týchto sumách, ktoré sa škrtali počas posledných rokov, takže ak mi dáte vašu podporu, tak chcem prislúbiť, že budem pracovať na tom, aby sme v skromnosti, ale zároveň aj s tým veľkým ideálom, s tým veľkým snom v rámci ETF dosahovali väčšiu účinnosť pri dosahovaní výsledkov, ehm, boli ehm, efektívnejší pri čerpaní prostriedkov a zároveň, aby sme konsolidovali a zlepšili reputáciu, aby sme sa nepozreli len na komisiu, ale zároveň, aby sme zlepšili našu reputáciu Eh, navonok v občianskej európskej spoločnosti, aby sme sa stali referenčným centrom eh, špecializovaným na rozvoj, na ľudský rozvoj, eh, ktorý bude mať ambíciu hovoriť aj za hranicami Európskej únie, rovnako silno, ako to robil aj v rámci hraníc Európskej únie. Ehm, tieto investície musia byť štruktúrálneho a politického charakteru a myslím si, že na základe skúsenosti, ktoré mám z tejto snemovne, budem môcť byť vašim hlasom v tejto správnej rade, a naozaj budeme pozorne e, počúvať, čo e, budete hovoriť pri hlasovaní o dôvere v moju nomináciu zajtra. Ďakujem pekne. To je všetko z mojej strany. Um, Ďakujem. Evelyn sa hlási o slovo. Ďakujem. Stručne, ja som veľmi rada, že ste tu obi dvaja. Myslím, že by sme si ani nevedeli predstaviť dôveryhodnejších kandidátov pre túto úlohu. Poznám hlavne Alejandra Serkasa a naozaj som rada, že je to práve on, pretože má veľkú skúsenosť, politický jemnocit, ale aj odhodlanosť v prípade potreby Takže naozaj som veľmi rada, že som si vás mohla vypočuť. Želám už teraz eh, vopred veľa úspechov. A ešte jednu vec poviem. Myslím, že hlavne v Európskom parlamente je dôležité byť eh, odhodlaný, robiť to, čo je treba spraviť pri agentúrach. Je to tak, že vieme, že odvádzajú cennú prácu, ale je to trošku mimo pozornosti, možno Takže treba niekedy naliehať. Ja dúfam, že to tak vidíte tiež a budete to mať na pamäti. Ďakujem. Thank you, Mr. Pán eh, Calver Chambon. Thank you, Chair. But I will continue once again in the... Ďakujem za slovo, ale ak dovolíte, opäť prejdem do španielčiny. Y es que si usted, yo creo que conozco al señor. Myslím si, že pána Serka sa poznám už od prvého svetového príjmania. A ak by ste vedeli o pánovi Serka sa vie to, čo ja, tak e, nikdy by ste nepochybovali o tom, že za ňo treba vo, voliť. Ja za ňo samozrejme hlasovať budím, e, budem zajtra a ja celé ALDE, lebo uh, Všetci veľmi dobre vieme, akú prácu tu vykonal, všetci vieme, aká jeho, um, ako je jeho prestíž, aké sú jeho pracovné schopnosti a pracovné výsledky. To, čo som chcel povedať týmto dvom ľuďom, budem hovoriť alebo adresovať sa aj vystúpenie obom, je, že ich chcem poďakovať aj za to, že akceptovali túto výzvu alebo toto pozvanie. A nadviažem na to, čo hovorila predrečníčka. Samozrejme, treba toho urobiť veľa Viete, že tieto agentúry toho majú naozaj e, veľa pred sebou, ale zároveň je to istá miera akéhosi, akési ignorácie, akési uzavretosti zo strany parlamentu voči týmto e, agentúram. Napríklad pri Eurofome alebo pri ďalších sme to videli. E, málo ich poznáme, nevieme, čo robia, nie sme oboznámení s ich výsledkami, takže veľmi často dávame prednosť tomu, že Ehm, radšej oslovíme nejakých externých partnerov, externých analytikov a tak ďalej. A myslím si, že v tomto smere by, to by nemalo byť na jednosmerný tok, že od parlamentu k týmto inštitúciám, ale aj naopak od týchto inštitúcií, alebo naša inštitúcia ako parlament by sa mal viac učiť od týchto inštitúcií, viac by sme ich mali brať do úvahy. A ak nie, tak o tom v opačnom prípade nemôžeme hovoriť o tom, že reálne ich poznáme alebo akým spôsobom sa s nimi zbližujeme. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby ste pracovali v tomto duchu a má, máte moju dôveru, že takto budete pracovať a som rád, že ste sa rozhodli prijať túto zodpovednosť. Thank you. I'll give the floor to Madam McIntyre. Teraz zostane slovo pani McIntyre. Áno, ja som teda neplánovala, že budem hovoriť, ale chcela som privítať našich bývalých kolegov. Som rada, že prišli medzi nás a teším sa, že teda eh, existuje život aj potom, čo človek prestane byť poslancom. Tešíme sa z toho, teda, že majú o vás ešte záujem. Ja vítam to, že tu je takáto výmena názorov s oboma, obomi. A myslím, že keď sme sa ja som súhlasila s pánom Serkasom dnes oveľa viac ako kedykoľvek predtým, keď sme tu mali nejaké výmeny názorov, ale skutočne sa teším a je dobré, že tu máme takýchto dvoch dobrých kandidátov, ktorí sú ochotní uchádzať sa o tento post a ja vám obom želám len to najlepšie. And, uh... Ďakujem pekne. Hlasovať budeme zajtra, tuším o 14.10 zhruba. Dúfame, že vás uvidíme aj v inom kontexte v nadchádzajúcich rokoch. Ešte raz ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a dúfam, že ste si pripomenuli tie príjemné pocity. Myslím, že týmto sme sa dopracovali ku koncu nášho zasadnutia. Ďakujem tým, ktorí tu ostali až do samotného konca. Takže zajtra sa vidíme opäť kvôli tomu hlasovania, hlasovaniu. A aj 5. dialog Niektorých nás čaká ešte niekoľko hodín práce dnes a s ostatnými sa vidím zajtra.